pravidlách a jednotnom postupe riešenia krízových situácií úverých inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií bank výsledok rokovaní. Táto rozprava, dámy a páni, nedisponuje časťou Catch the Eye, ani nemožno použiť modrú kartičku. Neviem síce prečo. Ale je to tak. A prejdeme hneď e, k rečníkom v mene frakcií. Najprv za skupinu EPP pani Wortman Kohl. Ďakujem, pán predseda. E, veľmi naliehavé je podľa nás, podľa, podľa nás do, dovršiť bankovú úniu ešte pred voľbami. A preto dnes treba potvrdiť náš silný mandát pre rokovania k jednotnému eh, mechanizmu riešenia, riešenia krízových situácií. Veľká väčšina eh, kompetentných výborov už tak urobila a podporila to. Táto hlasovanie eh, v pléne by malo byť určitou výzvou rade. Rozpráva v útorok bola, ukázala tiež širokú jednotu. Dobré je to, že že e, grécky e, námestník ministra bol prítomný. To ukazuje, akú veľkú, aký veľký význam pripisuje grécke predsedníctvo tomuto nariadeniu. Jasne naznačil ochotu konštruktívne pracovať na novej dohode. Avšak grécke predsedníctvo nemôže rokovať, keď nebude mať dostatočný mandát z Rady ECOFIN. Preto je tu jasná naliehavosť e, trhy sa pozerajú a musíme od začiatku veci vidieť správne, ak budeme eh, rokovať o pakte, keď sme eh, rokovali o pakte rastu a stability, tak sme eh, vedeli, že spoločné dohodnuté pravidlá musia dať viac objektívnosti ďalej od vlád a výbory sa dohodli a toto dáva 6 balíčku, sixpacku e, dobrý charakter. Ale teraz e, e, rada navrhuje čosi iná, dôleži, čosi iné. Dôležité rozhodnutie chce nechať na členských krajinách. Ťažko pochopiť, ako by toto mohlo viesť efektívnemu a účinnému, objektívnemu procesu rozhodovania. A ako by toto fungovalo, keď e, musíme vyriešiť e, dlhy alebo problémy do 48 hodín? Tiež by to podkopalo účinné vykonávanie nástrojov riešenia. My chceme zabezpečiť, aby sa zabezpečilo, že e, svoj diel musia e, zaplatiť akcionári, ale samotné banky takisto, bez ohľadu na pôvod e, alebo miesto, kde fungujú, ktorý, ktorom členskom štáte potrebujeme prístup e, k fondom a takisto tu e, e, je postoj rady nedostatočný, pretože ten fond, fond sa rozdrobil na národné časti. To by len deštruovalo spojenie, to by len znovu nastolilo prepojenie medzi členskými krajinami a bankami a nie iný postoj. Preto je takýto nový spôsob nevyhnutný Spoločný fond musí od začiatku fungovať, od e, začiatku tohoto e, mechanizmu riešenia krížovej situácií. Namiesto toho, aby tu bolo 10 e, rokov národných častí, potrebujeme tiež časť alebo inštrument, nástroj na, na úvery, Hlasovali sme vo výbore o jasnom postoji, o jednotnom krízovom mechanizme jedným, s jedným fondom, kde banka môže byť riešená za jeden víkend. Systém, kde banky budú musieť platiť. A naša skupina naozaj chce chrániť daňových poplatníkov, aby museli zaplatiť účet za zlyhávajúšie banky. Rada zaviedla medzivládnu dohodu. Dočasne. Dočasnú dohodu. Ale my to vnímame s veľkým odstupom, pretože neveríme v medzivládne riešenie až kým nebudeme presvedčení, že je nevyhnutné naplniť e, ústavné požiadavky. A tiež, kým nie sme presvedčení, že je to právne, že je to e, v súlade s predpismi. Ústavnoprávne výhrady z jednej členskej krajiny, pokiaľ ide o transfer príspevkov z, baň, z bank do európskych fondov, je tu taká výhrada, ale nemôžeme akceptovať medzivládnu dohodu, ktorá rozhodné ďalšie prvky vyberie z tohto mechanizmu a ponecha to na členské krajiny. E, rokovac, rokovanie je tu, alebo stôl na rokovanie a e, dohody je tu v tomto parlamente. Trialog je jediným formátom na rokovanie s týmto parlamentom. Rada by som uvítala nápomocné príspevky od pána komisára Barniera počas rozpravy vo štvrtok, v útorok, pardon, pretože váš úvodný návrh pre jednotný e, mechanizmus riešenia je dobrou bázou, ukazuje dobrú cestu a tiež e, veríme vo vašu, e, vaš, vaš, vašu, vaše vytrvanie v tomto úsilí. Zdieľame váš názor, že je to naliehavé, ale nesmieme zase to urobiť za každú cenu. Dovršenie bankovej únie je prioritou číslo 1 pre našu skupinu EPP v v e, posledných mesiacoch našeho funkčného obdobia. Jednotný mechanizmus riešenia krížových situácií je záverečným krokom k nastoleniu vieryhodnosti, k zabezpečeniu bezpečného finančného systému s lepším prístupom k pôžičkám pre naše domácnosti a podniky a s cieľom ochrániť e, vklady našich občanov v prípade zlyhávania bank. Banková únia je rozhodujúca aby sme znovu získali dôveru a aby sme zrýchlili ekonomickú obnovu. EPP si uvedomuje veľkú zodpovednosť, ktorú, ktorá e, leží na našich pleciach. Tento materiál budeme teraz e, dovršovať, aby sme dosiahli dôležitý cieľ. Chceme vyslať silný signál jednoty. Na, naša línia bola dohodnutá v, e, v ekone, vo výbore, a to je, dostala tvrdú podporu, e, pevnú podporu celého parlamentu. Našu vyrokovanú pozíciu nechceme modifikovať, ale opakujeme naše názory, ktoré sme v Ekone vyjadrili už v decembri minulého roku. Nemôžeme však dovršiť naše prvé čítanie, dvere nechávame otvorené. Toto by malo slúžiť ako e, volanie na prebudenie pre radu. Chceme zrýchliť tieto rokovania a dosiahnuť dohodu pred európskymi voľbami. Budeme pevní a konštruktívni v našich rokovaniach. Nemôžeme však prijať akékoľvek dohody. Dovršenie bankovej únie, to je to, o čo tu ide, ale tá únia musí byť aj správna. Ďakujem. Ďakujeme pani Wortmann Kohl. Teraz e, v mene skupiny e, socialistov a demokratov má slovo pán Svoboda. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem pekne, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia. E, náš signál je veľmi jasný našej politickej skupiny, takže poprvé chceme riešenie, avšak nie riešenie, ktoré navrhuje rada. To je pre nás nepriateľné. Po druhé, chceme rýchle rozhodnutie pre mandát rady. Ak to rada berie vážne, tak minimálne teraz by mali jednať rýchlo, poskytnúť mandát do rokovaní. No a ak sa pozrieme, obzrieme späť na čas, keď eh, Európska rada rozhodla, že chce bankovú úniu a na všetky tie mesiace až doteraz, tak eh, nie je to naša zodpovednosť a naša chyba, že banková únia zatiaľ neexistuje, ale je to chyba rady, pretože oni nechcú riešenie. Pán Svoboda, počkajte nemecký, na nemeckom kanále ide francúzska kabína. Pán Langen sa stiažuje. Das, das ist das Problem, dass der Rat nicht da ist. Das ist... Nož, to je ten problém, že rada tu nie je. Áno, to už ste povedali v prvej časti. Naše poznámky už máme. Nemecký preklad. Dobre. Pán Langen už je spokojný, tak nech sa páči. Ja mu to môžem potom povedať ešte aj po nemecky. Takže Takže aký je skutočný problém? Skutočný problém pre nás je nasledovný. Rade, rade sa nepáči, že skutočná európska inštitúcia, parlament a komisia majú čoraz viac právomoci a vplyvu na európske otázky, čo je zvláštne, pretože sú to európske otázky. No a e, objavujú sa čoraz viac príkladov, keď rada ministrov, ministri povedia, že no možno sa zhodneme v podstate, ale zhodneme sa v podstate, ale my chcel, chceme urobiť ministri. A my musíme e, vysvetľovať našim občanom a divákom, ktorí tu sedia, že tie rozhodnutia nie sú veľmi efektívne, pretože dohoda na rade, aj keď ich je len 28, je oveľa náročnejšia ako v parlamente, eh, kde ponúme duch dobré spolupráce, no a návrh rady nie je efektívny, preto treba zamietnúť. No a rada si zvolila právny základ, ktorý je možno správny, ale bolo to politické rozhodnutie, pretože iný právny základ ktorý by parlamente a komisii dal právo moci. To tiež správne. Takže prečo si e, zvolili cestu medzivládnej spolupráce? Pretože oni chcú zachovať svoj národný vplyv, ale bankový systém už nie je národný bankový systém, je to európsky bankový systém a preto potrebujeme európske riešenia. Po druhé, že mu treba vysvetliť, že banková únia nie je niečo pre banky, banková únia je niečo pre občanov. Občanov, ktorí sa boja, že možno prídu o svoje úspory. Občanov, ktorí sa obávajú, že nezískajú úvery. No a preto, že je to banková únia je projekt pre občanov a nie pre banky. No a prečo je dôležité mm, také silné európske riešenie, pretože opätovne ak si, som si prečítal Financial Times, teraz vidíme, ako napríklad vo Veľkej Británii kolega Kellenen sa snažia obísť niektoré pravidlá, o ktorých sme rozhodli. Príjmajú sa nové špekulácie, nie sú nové formy, ktoré možno právne sú viac menej správne, ale obsah, podstata našich pravidel bola obídená. Súhlasím s tým, čo povedal kolegyňa Wortman Kohl. Je na čase nájsť riešenie, ktoré nebude zaťažovať daňových poplatníkov, ale vlastné banky. No a, ako som povedal, mechanizmus nie je ideálny. Je to dlhý proces hľadania riešenia, preto musíme robiť niečo s týmto mechanizmom. My sme boli veľmi spokojní s tým, že komisia na záver rozhodla, kde záchrana banky je potrebná. Nemusí prejsť k tomuto riešeniu, no a treba nájsť lepšie riešenie ako terajšie. Teraz ten komplikovaný proces je až príliš komplikovaný. Ja som to pro nás požiarom, keď vypukne požiara, musíte sa spýtať dneska rady, či sa niečo dá robiť. Prezident Schulz povedal, že keď idete na pohotovosť, a, tak nech sa spýtate, aké správne rady a nemocnice, že či sa dá niečo robiť a čo sa má robiť. Chcete priamo doktora a ten rozhodne, takže niečo s tým treba urobiť. Rozhodne. No a po druhé, niečo k načasovaniu. 10 rokov je príliš veľa vytvoriť fond, čo možno aj tak nebude dostatočný, ktorý možno aj tak nebude dostatočný. Niektorí povedali, že ak sa to obmedzí na 5 rokov, čo bolo rozumné, tak niektoré z bank, v slabších bankách by museli zaplatiť až príliš veľa bolo by to dodatočná záťaž pre ne, takže minimálne by sme mohli mať nejaký špeciálny nástroj, kde by banky mohli ísť na kapitálový trh s istými garanciami, aby dokázali dobehnúť. To nevyhnuté, čo sa, čo sa dá urobiť. To sú reálne problémy, ktoré musíme urobiť, vyriešiť. No a na záver ďakujem vyjednávaciemu a rokovaciemu týmu, ktorému teda úplne dôverujem, pretože vidím jednotu, silnú pozíciu rokovacieho týmu. Nesúhlasíte? No, tak preto súhlasíte. Dobre, takže je toľko, ale rokovací tým musí mať jasnú pozíciu a to je pozícia našej politickej skupiny. Žiadne riešenie je lepšie ako zlé riešenie. Nie sme ochotní prijať akékoľvek riešenie len preto, nejaké riešenie potrebujeme rýchlo. Pretože zlé riešenie to neskôr ťažko zlepšuje. Takže preto jasne hovoríme toto opätovne žiadame radu o dobrý mandát, lebo by som rád, pán predseda, ste oslovili radu a nečakajte, 17. a 18. februára, spravte to budúci týždeň, začiatkom budúceho týždňa, problém mandát, aby sme mohli rokovať, ale naša pozícia je jasná. Chceme riešenie, ale nie sme ochotní prijať zlé riešenie, pretože pre nás nulové riešenie alebo žiadne riešenie je lepšie ako zlé riešenie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne a slovo má ešte za liberálov a demokratov pán Ferhofstadt. Ďakujem, predseda. Prvá otázka, ktorú som chcel položiť, že kde je rada? My to vysielame. Signál nie je to signál pre pána Barniera, pretože pán Barnier nás, myslím, podporuje, máme rovnaký názor. Máme signál pre koho? Pre radu. Prečo tu nie je rada? Nie, nie je to pre médiá, pán Kelenen, pretože vy ste možno proti bankovej únii, to chápem, ale predsedníctvo tu nie je. Oni musia nám predložiť nový návrh. Pán Svoboda má úplnú pravdu. Je nepriateľné, že by to malo trvať. Aký je ďalší dátum ďalšieho ekofinu 17. februára. 17. februára treba čakať do nového mandátu. To je 14 dní, ktoré prídeme opätovne. Či návrh tým všetkým mesiacom, pretože Rada rozhodla o bankovej únii v júni 2012. V júni 2012. No a dnes ešte stále nedokážu definovať nový mandát, tak aby rokovania s parlamentom skutočne pokročili, pretože, povedzme si to úprimne, my už sme párkrát povedali, že návrh rady nie je priateľný a že potrebujeme iný. To dramatická vec v tomto je, že už 6 rokov, pred 6 rokmi začala finančná kríza. Pred 6 rokmi a ešte stále nemáme riešenie pre bankovú krízu. Američania to hneď urobili. Prvá vec, ktorú Američania rok po začiatku finančnej krízy urobili, že rekapitalizovali, rekapitalizovali ehm, banky. A ešte čo urobili Švédi. To tiež urobili. No a my robíme to, čo urobili Japonci. Čakali 15 rokov, než rekapitalizovali banky. No a, a dlhé obdobie hospodárskej stabilizácie bolo výsledkom takéhoto prístupu. Takže žiadam predseda, aby v mene parlamentu by ste mali vyzvať a poslať list predsedovi rady a povedať, že to nie je pre nás priateľné a že žiadame o zrýchlenie rokovania prišli s novým mandátom a ďalšia vec sa týka rýchlosti. Už rýchlosť, ktorú teraz vidíme, je to ako trabant. To môžem takto povedať. Čiže je to veľmi zdlhavý prístup. Pričom by som potreboval McLaren alebo Ferrari. Takže na záver niečo k právnemu základu. Ako viete, myslím, že je len jeden dobrý právny základ a to je sa 14. Prečo? Pretože peniaze, príspevky to sú súkromné príspevky bank, nie sú to verejné prostriedky štátne, takže 1.1.4 článok je dobrý správny základ. Ale už som počul, že niektorých ľudí, že sa na tom dohadujú, príjmajú kompromisy, že možno by tam mala byť sunset clause, tak aby celý systém spadal do komunitárneho práva. Podať môžete začať s tým systémom, ale o rok, o 5 rokov, všetko. No. Mali by sme začať rokovanie s radou a držať sa jedna jedna štivalky, ak právny základ na samotnej rady spolu s právnym základom komisie a spolu s právnym servisom Európskeho parlamentu, ak všetky právne servisy hovoria rovnakú vec. Dá sa povedať, že to je zázrak, pretože za bežných okolností majú rôzne názory. Teraz majú rovnaký názor. Je to len preto, že jedna krajina je proti. Skúmame opätovne možnosti medzivládneho systému mimo zmluv. Je to negatívny bod, negatívny výsledok a negatívne dopady pre právomoci Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne teraz za zelených pán Konbendit. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, kolegyne, Gieferhofstadt má pravdu od júna 2012, ale viete, prečo rada takto koná? Pretože pozná parlament a rada vie, že ak tento parlament bude zahnaný do kúta, pretože e, nám povedia, že hádam len nezamietnete bankovú úniu na poslednú chvíľu, tak ako v prípade rozpočtov môžem uviesť plno príkladov, takže v, konečnom, e, v konečnej chvíli uvidíte, že polovica návrhu e, rady potom bude akceptovaná parlamentom e, s tým, čo povedal Guy že uvidíme o 3, 10, 50 rokov, či neurobíme niečo iné. Takže preto sa rada neponáhla. Čím viac budeme blízko volieb, tým e, viac vedia, že vyhrajú. Ehm, áno, ten inštitúcný žargon je ťažký, článok 114, 352, ale treba povedať jednu vec. Jasne, nejde o prostriedky daňovníkov, nech nás Nemci neotravujú. Ústavný súd v Nemecku do toho nemá čo hovoriť. Sú to súkromné prostriedky súkromných bank, sú to nadnárodné koncerny naviac. Poviete, že Deutsche Bank, viem, volá sa Deutsche Bank, ale ona obchoduje v celej e, Európe, Unicredit, e, najväčší obrad v Nemecku, takže nech nám, e, nám prestanú nahovárať hlúposti, nejde o prostriedky občanov, vôbec nejde o to mať rezolučný mechanizmus pre súkromné banky. A preto členské krajiny ako také nemusia e, zapichnúť vlajku e, do tohto mechanizmu. Parlament to musí povedať jasne. Ide o to zorganizovať ochranu občanov a zabezpečiť aj to, aby sa banky už nemohli obracať na e, občanov, teda štátov, pretože budú v ťažkostiach a budú žiadať o prostriedky. Nie, na to potrebujeme celoeurópsky mechanizmus. A tak ako to niektorí navrhujú, aj rada, keby sme to robili krajina po krajine, tak je to opäť e, dôkaz našej e, nedostatočnej solidarity. Najsilnejší ostanú e, silní a najslabší sa ešte oslabia. Presne to sa deje, ale to musí tento parlament zamietnúť. Jediný spôsob, ako sa dá v tomto vyhrať, je aby tento parlament povedal a zopakoval, že radšej žiadne ako zlé riešenie. Iba ak budeme vedieť e, za týmto stať a vysvetliť to, tak budeme môcť e, presvedčiť radu. Ak od začiatku medzi sebou budeme hovoriť, nie, musíme predsa len súhlasiť, tak už sme prehrali. Ja teda dúfam, že tí, ktorí vyjednávajú, to e, dajú jasne najavo aj predseda parlamentu a treba naozaj e, zaslať aj nahrávku tohto tejto rozpravy e, rade, e, keďže sa im nechce z Grecka doletieť, môžeme im to e, vysokorýchlostným internetom poslať, ale aj 27 zvyšným šéfom vlád aj v Nemecku Musí sa o tom vedieť, musia vedieť, ako budeme o chvíľu hlasovať. Nebude riešenie, ktoré nebude e, prechádzať cez komunitárnu metódu, pretože tá chráni občanov pred záujmami súkromných bank. A e, v kontexte volebného boja je niečo, čo stojí za to obhajovať a my to obhajovať musíme. Ďakujem. Ďakujem teraz za EKR, pán Kelenen. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa všeobecne snažím byť optimistický pri týchto otázkach. Niekedy verím aj, že pán Konbendit povie niečo rozumné. Pred rokom som bol skeptický o tom, či sa rada dopracuje k dohode eh, keď išlo o poslednú fázu bankovej únie. Musíme si to povedať úprimne, ide o významný posun zvrchovanosti v rámci eurozóny a hovoríme o veľkých obnosoch peňazí E, črtá sa dohoda, ktorá, ba, ktorá by mohla poskytnúť väčšiu istotu bankám eurozóny. Áno, to je v záujme všetkých, aj keď sa to netýka mojej krajiny, ale myslím si, že je to v našom záujme, aby sa tak stalo. A myslím si, že je taktiež v záujme všetkých, aby sme skončili s takými postupmi, kedy banky e, majú zisky, ale ak je nejaký problém, tak daňovníci platia za straty. Myslím si, že sa na tom zhodneme. Moja skupina nie je proti zneniu e, výboru EKON, ale predsa len máme isté výhrady voči stanovisku parlamentu. Poprvé, myslím, že musíme zabezpečiť, aby tie krajiny, ktoré sú mimo eurozóny, ale majú mnohé pobočky v krajinách eurozóny ako Švédsko, Česká republika, aby e, boli zapojené do rozhodnutia, ktoré bude mať dopad aj na ich záujmy. Po druhé, myslím, že musíme chrániť európsky rozpočet, aby e, neslúžil na záchranu bank, ktorých e, mena je e, menou, ktorá nie všetkých zaujíma. Toto sú červené línie, ale návrh parlamentu zatiaľ tieto červené línie neobsahuje. Ale súhlasím s tým, že treba mať jasno v tom, kto bude rozhodovať, keď e, bude nejaká banka eurozóny v ťažkostiach. A rozumiem obavám niektorých veľkých krajín ale musíme byť obozretní, aby sme nešli ani opačným smerom a aby sme nevytvorili takú skosnatenú štruktúru, ktorá by neumožnila vhodne reagovať na rôzne e, ťažkosti, v ktorých sa môžu banky kedykoľvek a kdekoľvek ocitnúť. Takže dá sa to zlepšiť tak na strane parlamentu, ako aj rady, predtým, ako sa dohodneme pre v záujme e, severských aj južanských bank, ako aj e, krajín eurozóny a mimo eurozóny. Žiaľ, pre niektorých dnešná rozpráva ani hlasovanie to nie je spôsob, ako sa posunúť vpred, nájsť riešenie. Ide tu o e, inštitúciálne mocenské hry. Aj pán Ferhofštát povedal, že by sme sa mali inšpirovať USA. Možno, že by sme to mohli skúsiť aj v iných politických oblastiach. Takže moja politická skupina nie je úplne spokojná ani so stanoviskom Európskom rade ani parlamentu. Musíme rešpektovať pravidla jednotného trhu, myslíme si, že musíme rešpektovať pravidla o štátnej pomoci. My sme sa snažili pamätať na celý kontext a teda preniesť sa nad inštitučné boje, do ktorých sa niektorí chcú zapojiť. S Lisabonskou zmluvou má tento parlament veľké právomoci, snažíme, snažíme sa ich e, vykonávať zodpovedne. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne teraz za Eh, GUE NGL pani Cimer. Ďakujem. Mechanizmus, o ktorom teraz hovoríme, je súčasťou, dôležitou súčasťou bankovej únie, ale pôvodne mal slúžiť na to, aby eh, obrovské dopady a problémy finančných trhov sa ohraničili. Keď sa pozrieme na celú diskusiu teraz, musíme však konštatovať, že pokiaľ ide o návrhy a doterajšie argumenty rady, ale súčasne pokiaľ ide o našu diskusiu tu v parlamente, že v konečnom dôsledku sme avizovali veľké veci, ale možno v konečnom dôsledku, keď e, banková únia a tento mechanizmus sa potvrdia, že e, sme síce vyskočili vo veľkom štýle, ale dopadli veľmi skromne. Rada, ktorá tu dnes zaujala neprítomnosťou, prenosom e, mandátu na grecké predsedníctvo, e, e, čo si hovorí o našej pozícii. Myslím si, že komisia je tu prítomná, ale nemyslím si, že, že to, čo tu hovoríme, že by nesmerovalo aj na komisiu, ale moja skupina napríklad e, nie je vôbec presvedčená o tom, že odpoveď od pána e, Barosa na vaš, váš dopyt, že je to dostatočná báza. Ja by som bola očakávala od komisie jasnejšiu pozíciu, ktorá by tu v tejto situácii rokovania celkom jasne povedala, kam vlastne smerujú, čo vlastne chcú, e, keď chcú, majú byť vlastne ochrancami zmluv. A pokiaľ ide o stav e, rokovaní, mali sme trialog, určite budeme môcť ešte o tom e, počuť odhady, ale faktom je, že úrady nedošlo k žiadnemu posunu, či už ide o, e, dohody medzivládne, alebo pokiaľ ide o rozhodovacie procesy e, prípade krí, e, krízy. Nám je jasné, že chceme zostať pri článku 114, že chceme komunitárnu metódu a že chceme sa vyhnúť tomu, aby parlament signalizoval, že za určitých okolností je ochotný prijať aj užšie poňatý mandát. Nie, zostaňme jasní, všetky dôležité rozhodnutia u tohto mechanizmu musia e, byť príjmané za účasti Európskeho parlamentu. Jasne chcem povedať i to, že nepríjmeme to, aby ten posledným, kto rozhoduje, bola rada, pretože my presne vieme, ako to funguje. V rade tie silnejšie členské krajiny pre seba a pre svoje banky si presadia svoje vlastné pravidlá, vlastné výhrady, zapracujú a že vznikne totiž zase situácia, že sa bude socializovať, e, socializovať sa budú súkromné dlhy bank a daňoví poplatníci budú povolaní na prevzatie týchto dlhov. V konečnom dôsledku zasa tu bude e, silná, silnejšia nerovnosť medzi členskými krajinami. Problém sa inými slovami len priostri. To jednoducho nechceme. Ale ešte jedna zásadná poznámka a to som mala na mysli e, tou metaforou vyskočiť vo veľkom štýle a dopadnúť neslávne. Keď otvárame e, takúto ro- rozpravu o veľk- velikážských veciach, ktoré, sú, ktoré, nesmú, nesmú nechať, e, ktoré sa nesmú nechať padnúť, diskutujeme vlastne o veľmi zložitých e, záchranných mechanizmoch, Namiesto, aby sme vychádzali z toho, že banky, ktoré sa zmenšia a ktoré robia ten centrálny e, obchod, ktorý majú robiť, sú vlastne v stave e, nahlásiť konkurs. By ušetrili by sme si vôbec takéto záchranné mechanizmy. To som chcela celkom jasne e, povedať. Ešte jedna poznámka. Pred pár dňami nemecké ministerstvo financí dostalo posudok, kde sa hovorí, že článok 114 zmluvy na tento fond nie je postačujúci, potrebujeme ďalší článok 250, potrebujeme, my považujeme toto odôvodnenie za vôbec nepostačujúce. Neexistuje vôbec dôvod, prečo by sme sa mali od 114 odchylovať a dúfam, že spolková vláda ktorá je vlastne veľkou koalíciou z dvoch veľkých partnerov, že sa nepresadí len konzervatívna časť, ale aj sociálni demokrati zostanú pri tom, čo v posledných mesiacoch stále vyhlasovali. A že v spolkovej vláde sami vytvoria tlak, aby táto pozícia konzervatívneho krídla e, nebola len stanoviskom rady. To treba zabrániť, tomu treba zabrániť tu majú sociálni demokrati svoju zodpovednosť. Posledný bod. My sa zastávame výrazne za to, aby sme neboli pod časovým tlakom. My sme tento časový tlak nespôsobili. To, že tento mandát nie je k dispozícii, to je dôvod z rady. Ak sa nerozhodne v tomto mandáte, tak nebude rozhodnutie a bude sa musieť rokovať na novo. Teraz má slovo za skupinu EFD pán Terho. Kiitos, herra puhemies. Minusta pankkiunionin ensimmäinen vaihe oli hyvä ja äänestin sen. Myslím si, že prvá fáza bankovej unii je e, e, dobrá a som za ňu. K druhej fáze mám praktické i principiálne výhrady. Ekonómy e, tu špekulujú, že že účinnosť e, tohoto fondu vrhne správne svetlo na celý projekt. A ja tu mám pohyb, pochybnosti, pokiaľ ide o spoločnú zodpovednosť mechanizmu, ktorá zahrňa vlády. Je celkom jasné, že členské krajiny chcú sa vyhnúť e, systému, ak by to znamenalo e, zodpovednosť spoločnú pre ich banky a iné ich inštitúcie. Systém by sme nemali predávať občanom e, s vysvetlením, že im to ušetrí náklady, pretože to nie je celá pravda. Ak vytvoríme fond, tak banky prenesú náklady na, smerom na normálne bankové poplatky, ktoré sa budú vzťahovať e, ťažko, e, ťažko a zložito na malých sporiteľov takisto sa bude zaťažovať príspevky daňových e, poplatníkov. Pokiaľ ide o časový rámec, mám tu obavy. E, myslím si, že e, náhlenie sa nie je správnym spôsobom. Ak chceme rýchly, rýchlo vytvoriť fond, nemali by sme skracovať čas rokovaní, vytvárania fondu, kde bolo vyčlení 10 rokov zlyhanie tu nie je prípustné. Je to príliš dôležitá vec. Dám vám e, príklad, aká, aký zložitý je tento problém e, v jednotlivých krajinách. Vo Fínsku sú tri veľké banky a dve z nich sú integrované do nordických e, krajín. Švédsko a Dánsko sú však mimo, nie sú súčasťou. Čo sa však stane, ak, ak severské banky sa dostanú do problémov? Zdá sa, že momentálne sa to e, nestane, sú v dobrej forme, ale ak budú problémy, aká bude situácia v jednotlivých krajinách, bojíme sa, že my budeme tými, ktorí to zaplatia. Nadovšetko ma naplňa obavou to, že e, toto urýchľujeme a zabúdame, že tu e, chceme riešiť budúce krízy a nie terajšie. Najdôležitejšie je zabezpečiť to, aby toxické pôžičky a toxické súvahy bank sa nestali súčasťou e, týchto, týchto mechanizmov. Záťažové skúšky e, sú potrebné, ak sa neudejú tentokrát, je to na, ob, na obavu. Myslím si, že dosiahnutie dobrej bankovej únie je, je niečo, čo sa nedá dosiahnuť s honom a tým, že sa vyhneme politickej zodpovednosti. Musíme naozaj vyhľadiť e, dobrý čas. Teraz má slovo pán Stojanov. Ďakujem pekne, predseda. Počas eh, mojej práce, z tohto legislatívneho obdobia, som neustále obhajoval záujmy európskych občanov, tých občanov, ktorí nás teraz eh, sledujú z balkóna. Oni pracujú, aby dosiahli pokrok. Títo občania ako všetci chcú, aj boli ich úspory chránené, nechcú platiť dvakrát za chyby bezohľadných finančných žralokov. Vždy prichádza moment a myslím, že teraz ten moment prišiel spraviť niečo skutočne rozhodné. To znamená, že Európska únia je únia suverených štátov a nie 28 autonómnych provincií. a podporujem pána Svobodu. On povedal, že nemôžeme vylúčovať niektoré štáty z nejakých dôvodov, ak sa vašim mechanizmus vzťahuje na všetky štáty, ale tu máme problém. Je jasné, že EÚ nemá kompetencie konať. No a ak jeden z členských štátov, ak ten najväčší členský štát, to je štát, kde sa nachádza Európska centrálna banka, ak tento veľký štát si myslí, že to niečo s tým problematické, tak všetci sa musíme pýtať, je všetko v poriadku. Inak podporujem všetkých rečníkov, kolegov. Moja správa, keď sme hovorili o tejto týchto veciach ukazuje, že ja som podporil e, túto správu od začiatku samého, ale je jasné, že ak chceme, aby tento systém fungoval pre všetkých, musíme prejsť reformou zmluv. Zmluvy musia byť zmenené, no a ak všetky členské štáty keď ich eh, slobodné, slobodní občania akceptujú tieto pozmeňujúce návrhy, tak môžem prejsť do ďalšieho kola, ďalšej fázy, nejakej formy federalizácie. Myslím, že Európska komisia a Super Mario Draghi teraz eh, prekročili všetky hranice. Dámy a páni, toto nie je počítačová hra. My sa tu nehráme, je to práca na suverenej únii. Ďakujem pekne. Slovo dostáva predsednička výboru kompani Bowles. Ďakujem veľmi pekne. Nože vypočuli sme si predsedov skupín, ktorí podporili stanovisko nášho výboru a našu diskusiu z úvodu tohto týždňa v trialógu. Ja budem naďalej pokračovať v tom, aby všetky otázky boli na rokovacom stole skutočnili sa tie trialógy, kde grécke predsedníctvo nemalo rokovací mandát drámec stanoviska rady. A existujú hranice v tom, ako dlho môžeme vysvetľovať si vzájomne naše pozície. Už sa preplitovalo mnoho času. Ja som prijala vlastné iniciatívy a predložila som návrhy nad rámec stanoviska, stanoviska parlamentu. Komisia mi pomáhala, ale obe strany musia sa pohnúť. Nechcem ísť nejakým jednosmerným, jednosmernom projekte, takže teraz je na rade rada. Tiež musí použiť svoju predstavivosť a musí byť trochu proeurópskejšia a musí byť jasné, moje kroky nie sú dostatočné. Počula som pár ministrov, ktorí hovorili, že existuje flexibilita a takto to nefunguje. Samozrejme sú zásluhy v aspektoch stanoviska rady aj parlamentu. Ak to je SRM, tak uznávam, že to musí byť to najlepšie zo všetkého. Nemôže to byť lepšie a najhoršie. Z jednej strany spolurozhodovanie znamená, že musíme sa snažiť nájsť najlepšie riešenie. Dnes vám môžeme ukázať, že môžeme hlasovať stranej pozícii, môžeme sa vrátiť a hlasovať verový kompromis, avšak vrátime sa a nepríjmeme stanovisko rady alebo nejakú identickú verziu tohto. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Bowles. A teraz sa zastúpení alebo pani Ferreira, keď zastupuje pán Sanchez eh, Presedo. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som v mene spravodajkyne Elizy Ferreri chcel poďakovať za tón a obsah a rozpráv, ktoré tu prebehli. Prepačte. Kolega Langen, a ja som to počul. Ďakujem veľmi pekne za vašu decentnú pripomienku. Nemecký kanál má dnes nejaký nejaké technické problémy. No už dobre. Dobre, takže už je to v poriadku. Pán, nech sa páči, pán Sanchez. Ďakujem pekne, budem pokračovať. Pán predseda, ja som na začiatku hovoril, že ďakujem za tón a obsah rozpráv, ktoré prebehli v súvislosti s predstavením postoja hospodárskeho menového výboru a ja. Myslím, že už prichádzam. Prepáčte, je mi to ľúto. Úprimne ľúto, ale nemecká kabina mi práve hovorí, že a bol odpojený mikrofón. No už angličania to boli. No už dobre, takže prepravili sme spojené kráľovstvo, trochu zdržanlivosti. No a pán Sanchez Presedo, a prepačte za prerušenie opätovne, nech sa páči. No dobre, ďakujem. Samozrejme, normálne vždy máme záujem o to, aby nemecký kanál dobre fungoval, takže ako hovorila predsednička Ivro Bowles, zatiaľ tie trialógy neviedli k žiadnemu výsledku a pritom parlament má hlasovať ja si myslím, že parlament hlasuje na jednej strane, pretože sa snaží hostiť svojej odpovednosti ako zákonodárcu, ďalej treba zaistiť, aby e, tu boli všetky dôležité aspekty a aby boli formulované jasne a rozhodne. Banková únia musí byť súčasťou Európskej únie. Je to komunitárny mechanizmus, mechanizmus a my chceme, aby ten mechanizmus bol jednotný a mohol reagovať rýchlo. Aj ten fond mal, mal byť jednotný mal by mať eh, dostatok eh, finančných prostriedkov, takže my chceme vyzvať radu, aby sa nejak pohla, aby dala vyjednávací mandát gréckému predsedníctvu, pretože snahou parlamentu je dohoda v prvom čítaní, ale tá dohoda musí byť ambiciozná a v tomto momente parlament bude musieť vyzvať radu, pretože teraz rád na nich, aby reagovali. Ďakujem pekne a teraz mene komisie dostal slovo pán Barnier. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Vítam všetkých poslancov, poslankyne. Ďakujem, pán predseda, za to, že ste mi dali priestor opäť sa tento týždeň vyjadriť tejto e, veľkej téme bankovej únie a k druhému pilieru tejto únie. Potom, ako sme rýchlo E, a seriózne vybudovali prvý pilier, teda dohľad nad všetkými bankami eurozóny a v krajinách, ktoré by sa chceli dobrovoľne pripojiť ešte predtým, ako príjmu euro. Častokrát som hovoril, vážení poslanci, poslankyne, že vo finančných ako aj v ekologických záležitostiach prevencia stojí menej ako náprava. Dohľad, to je prevencia. Ale keď treba naprávať a niekedy sa to stane, tak potom pripravená náprava stojí aj tak menej ako improvizovaná náprava alebo neorganizovaná pretože v konečnom dôsledku sa obraciame na daňovníkov, aby zaplatili. E, ja už som tu bol v útorok a e, ozrejmil som stanovisko komisie. Tá sa z veľkej časti stotožňuje s týmto e, presvedčením, že táto, tento rezolučný mechanizmus je naliehavý, tak ako povedala pani Wörtman Kohl, ale aj potrebný. A ešte dodám, že komisia ako aj tento parlament si žela dobrú dohodu, to znamená dôveryhodnú pri fungovaní, ale aj vo vzťahu s jednotlivými aktérmi finančných trhov. Vznikne teda e, silný, účinný mechanizmus, ktorý zaručí riešenie krízových situácií keď to bude potrebné, tak zorganizuje aj e, likvidáciu bank bezodkladnú, ale aj bez toho, aby, tak ako predtým, sa vždy využívali prostriedky daňovinníkov. E, ja sa obraciam na pána e, Terha, ktorý hovoril o daňovníkoch. Ja som sa zúčastnil včera na trialógu a mohol som skonštatovať, že tam e, prevláda konštruktívny duch, hlavne z vašej strany. Pani Šenom Bols to veľmi kompetentne viedla, ale aj pani Wertmann Kohl, aj pani Gulár, Vicky Ford, pán Gigold, pán Sanchez Presedo ten predstavuje alebo zastupuje Lizu Ferreru a myslím, že na ňu všetci e, myslíme, pretože je žiaľ chorá, ale želáme jej skoré uzdravenie a jej vďačíme za túto prácu. Tak ako povedal pán Venizelos, e, rada je otvorená my sme sa teda mohli pozrieť na jednotlivé technické aspekty tohto dokumentu. Hovoríme o veľmi komplexnom aspekte, je tam veľa e, dimenzií, čiže treba o tom naozaj dlhohĺbky diskutovať. Pri Pomínam, že ide o riešenie krízových situácií inštitúcií, ktoré financujú 75 európskej ekonomiky, podniky, územia, e, územné celky, spotrebiteľov a, ten dopad bol systemický na členské krajiny a ekonomiku počas celej krízy a preto musíme konať za obmedzený čas e, e, bez toho, aby sme strácali čas. A to sme robili aj počas krízy. Pán Ferhovštát už tu nie je, ale on hovoril o e, lekciách, ktoré môžeme vyvodiť z krízy, ale je tu práca, ktorú ste odvietli vy, ale aj ja s mojim tým, týmom a naozaj sme sa snažili poučiť z krízy. Bolo predložených skoro 30 legislatívnych návrhov a tak ako Američania možno, že iným e, spôsobom. Frank dot Act išlo o ochranu e, sporiteľov, e, daňovníkov, ale aj spotrebiteľov a občanov. Ale my sme neskončili. Je tu ešte druhý pilier bankovej únie, hovorím to pani Cimer. Nepočúva, ale verím, že si to zo záznamu vypočuje. Ďakujem Pani Cimer, ja som vás počúval, takže mm, chcel by som vám povedať, aby ste dávali pozor na posledný dokument, ktorý som minulý týždeň predložil v mene Komisie o štruktúrálnych reformách v prípade 30 najväčších bank, pretože presne tejto otázke veľkých bank sa chceme venovať, chceme ich vyzať k tomu, aby si odviedli svoj kus práce, aby požičiavali prostriedky ekonomike, podnikom, spotrebiteľom a e, nie, aby iba špekulovali Takže e, musíme byť aj úprimní, práce je ešte veľa. E, predtým, ako sa dohodneme, v prvom rade je tu citlivá ústredná otázka, hlavne pre váš parlament, tá medzivládna dohoda. Ministri sa k tomu e, Eh, odhodlali, ale želala si to aj rada. Ja som vám útorok povedala, aké je stanovisko komisie k tejto otázke. My sme presvedčení, vážení poslanci, poslankyne, že článok 114 je dobrým základom a pán Stojanov základ na konanie máme. Je to článok 114, môžem to potvrdiť. Eh, to poslúži na vytvorenie fondu. A ešte jednu vec, ktorú môžem dodať k medzivládnej dohode, je to, že využívanie takejto dohody to nie je v protiklade so zmluvou podľa nášho právneho oddelenia, ak ide iba o transfer a mutualizáciu e, prostriedkov. E, pani Cimer, vy ste sa ma na to pýtali, pán Baroso, myslím, pánovi Šulcovi odpovedal, ale ja som naďalej k dispozícii ako včera počas trialógu, aby som odpovedal na vaše otázky aj v právnej rovine. Ak sa váš parlament v konečnom dôsledku rozhodne, že e, pristúpi ku kompromisu pri tomto citlivom bode, tak e, dúfam, že rada e, naozaj ocení, tak ako sa patrí toto gesto parlamentu a vyvodí z toho závery aj pri iných aspektoch tohto rokovania. Je tu niekoľko bodov tohto rezolučného mechanizmu, o ktorých treba ešte diskutovať a o ktorých treba rozhodnúť a sú aj mnohé ďalšie otázky, o ktorých sa diskutuje, ako uvedla kolegyňa Sharon Bones. Ja som uvedol niekoľko bodov, e, financovanie, e, e, riadenie, demokratická zodpovednosť rady. Ja som prišiel aj s konkrétnymi návrhmi, tie som podrobne uviedol počas trialógu, takže teraz heslovite uvediem hlavné aspekty. Poprvé, môžeme e, uvažovať nad zrýchlením e, spájania e, jednotlivých národných oddielov a vytvoriť teda spoločný fond a tak, ako to povedala pani Wertmann Kohl, mať aj spoločný fond od prvého dňa. Takto by sme mohli e, nadviazať na myšlienku pána Ferhovštata, teda, že by e, tá medzivládna dohoda mala iba isté časovo obmedzené pôsobenie. Po druhé, e, zabezpečovacie mechanizmy, backstopy, aj keď nebudú okamžite vytvorené a iba postupne teda dôjde k tej mutualizácii. A po tretie, treba mať taktiež mechanizmus, ktorý umožňuje rýchle rozhodovanie, účinné rozhodovanie so všetkými právnymi zabezpekami a aby tu skutočne bolo možné konať a rozhodovať. Pán Kelenen, ja som vás e, počúvala, musím povedať, že máte pravdu. Tento mechanizmus musí e, byť účinný a môcť aj predvídať. A vy ste to povedali, pán Kelenen Eh, hovoriť aj o období po kríze, nielen pred krízou. A treba taktiež posilniť demokratickú legitimnosť mechanizmu, ktorý chceme vytvoriť a inšpirovať sa tým, čo sa spravilo pri mechanizme dohľadu. Takže súhrnom vážení poslanci, poslankyne, témy sú jasné, aj kompromisy sa črtajú, ale treba teraz k tomu pristúpať odhodlane, pretože času je málo. Viem, že váš parlament je e, pripravený, preto toto mimoriadne e, zasadnutie, takže treba mať ambicióznu dohodu v záujme veľmi silného mechanizmu, aby sa chránili sporiteľia, e, daňovníci, ale aj celá európska ekonomika. A ja ako komisár pre vnútorný trh sa odvolávam na eh, jednotnosť eh, jednotného trhu, pretože nie všetci sú členmi eurozóny, ale tá stabilita eh, je dôležitá aj pre nich. A ak budú platiť rovnaké pravidlá pre všetkých, napríklad v oblasti štátnej pomoci, tak potom zaručíme aj konzistentnosť jednotného trhu s 28 členskými krajinami. Takže môžeme sa posunúť vpred na to, ako povedal pán Svoboda, a pán Ferhovštát potrebujeme nový mandát pre radu ECOFIN. Bol to aj vož, váš apel a ja sa k tomu pripájam. Komisia je pripravená zohrať svoju úlohu, nadalej ju zohrávať bude sme zmobilizovaní a vďaka tomuto, vážení poslanci, poslankyne, vybudujeme skutočne európsky mechanizmus. Ako povedal pán Kon Bandit, alebo aj vy, pán Svoboda, a nebude to iba súčet eh, národných záujmov. Každopádne komisia je odhodlaná budovať skutočne európsky mechanizmus. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne, vážený pán komisár, vážení poslanci, poslankyne. Chcem sa poďakovať za vysvetlenia jednotlivých politických skupín. Myslím, že sa zhodneme na tom, že banková únia eh, je asi ten najdôležitejší politický projekt v tomto volebnom období a že so schválením a vytvorením jednotného rezolučného mechanizmu e, naozaj vytvárame niečo ústredne dôležité pre e, ekonomiku a celú EÚ. Situácia je nasledovná. Výbor ecom e, tohoto parlamentu potvrdil svoju pozíciu v decembri a rada svoju pozíciu stanovila v následný deň tohoto rozhodnutia a medzi oboma zákonodarcami musí sa teraz nájsť e, zmysluplný kompromis, ktorý na oboch stranách e, získa väčšinu. Vaše e, vyjadrenia vo vašich e, pozíciách e, chápem tak, že každý trvá na tom, že e, úloha zákonodarcu e, parlamentu je veľmi dôležitá pri tomto procese. Z vašich úvah e, e, pri vašich úvahách ma napadli dve veci. Poprvé je to obhajoba demokratickej transparentnosti a legitimity tohoto parlamentu a po, dru- na dru- po druhé je to potom skutočnosť, že tento parlament neakceptuje to, že by ako zákonodarca bol postavený mimo E, trvali ste na tom, aby som rade adresoval list, kde budem v zmysle rozhodnutia ek, e, ekonu e, žiadať, že totiž si tu skupiny vo väčšine želajú e, e to, čo sme preberali. Takýto list e, spracujem a, a takisto budeme deklarovať ochotu, že sme pripravení rokovať s komisiou a absentujúcej rade toto budem, e, toto oznámim. A Royl. Slovo má pán Royl. Vážený pán predseda, možno mi niekto v kľude môže vysvetliť, čo tento e, komický postup e, hľadá vlastne pri tejto téme. Ja som jednu vec nepochopil. Výbor rozhodol ísť do trialogu a nehlasovať v parlamente. Potom sa začalo s tými rozhovormi, to bolo v poriadku, ale teraz v tomto plenárnom zasadnutí po dvakrát sa hovorí v dvo, dva dní o tej istej téme. To som ešte tiež nezažil. Potom sa príjme rozhodnutie, potom, sa, potom vy ešte píšete list a paralelne normálny postup trialógu prebieha. Prečo vlastne ani jedna z tých dvoch vecí, je, ani jeden ten postup sa nevyberie, ale vznikne tu taká nejaká zmes. Tomu nerozumiem, to sa ešte nikdy neudialo, je na to dôvod, prečo sa odchylujeme od jasného postupu, prečo zmiešavame postupy, to by som chcel pochopiť, pretože e, potom môže vzniknúť dojem, že v budúcnosti sa tak bude diať vždy. Keďže ste to chceli veľmi jednoducho vysvetliť, tak to nechám vašej vlastnej úvahe. Konferencia predsedov e, má, môže, má možnosť zmeniť formu rozhodovania. Ale tá si želala, aby pred trialogom, e, strednejším trialogom, tu sa rokovalo. Potom sa konferencia rozhodla, že po trialógu, včerajšom trialógu dnes ráno, konferencia predsedov sa stretne e, s negociačným tímom, tak sa udialo, a že následne tu e, prebehne zasadnutie predsedov frakcií a že v svetle výsledkov včerajšieho trialógu dnes tu prednesieme výsledky a to sme práve tak učinili. Okrem toho konferencia predsedov už pred 14 dňami e, rozhodla, že pozmenujúce návrhy výboru EKON e, dnes e, predloží na hlasovanie s odporúčaním, aby, tak ne, aby to nebolo záverečné hlasovanie a verím, že motivácia konferencie predsedov bola tá, rade ešte raz signalizovať, a to veľkou väčšinou, aká je pozícia ekonu v, e, podpo, za podpory pléna a tým pádom negociátori pri rokovaní s radou by mali posilnenú pozíciu. Mimochodom, na konferencii predsedov sa toto s výnimkou dvoch skupín veľkou väčšinou e, rozhodlo. Ale očividne je zjavné, že budete musieť hovoriť so zodpovedným za skupinu EPP. Už ste tak učinili. Ja len plním svoju povinnosť a povedal som vám záver, respektíve realizoval som tu závery konferencie predsedov. Nebol to môj podnet, pán Royal, rozhodla tá konferencia predsedov, ale bol som za taký, taký podnet. Hlasoval som za. Ešte sa niekto hlási k tejto veci? Nech sa páči. Pán Šimanský. panie przewodniczący panie i panowie! E, wczoraj. dámy a páni včera pred záverečným hlasovaním o správe o klimatickej a energetickej politike do roku 2030 predseda mi znemožnil vyjadriť stanovisko k záverečnej podobe správy, to určite malo vplyv na záverečný výsledok hlasovania. Po obede som dostal informácie, z predsedníctva parlamentu, že fakticky neboli zachované povinnosti v tejto veci. Rád by som poznal oficiálne stanovisko predsedu parlamentu voči tejto trestuhodnej e, praxi. Vážený pán Šimanský, Vaša poznámka je plne oprávnená včera pred hlasovaním ste si želali písomne, písomne deň pre, predtým ste žiel, želali slovo, správali ste sa celkom korektne, a bola to chyba úradujúceho, bolo to, bola to chyba e, zamestnancov aj úradujúcej predsedničky rady, ktorá vám mala udeliť slovo. E, dnes na konferencii predsedov skupín sa e, to poznamenalo, e, riešilo, vyjasnili sme to a musím vám povedať, že pri práci ľudí sa dejú chyby. Bol, bola to chyba služieb, ktoré nám pomáhajú organizovať zasadnutie. Prosím, akceptujte ich ospravedlne. Je to, bola to nepozornosť z ich strany. Mali ste dostať slovo. Kelly. Slovo má pán Kelly. Ďakujem, pán predseda. Moja faktická poznámka sa týka rozhodnutia konferencie predsedov odložiť dnešnú rozprávu o e, katastrofe e, e spôsobenej, e, e, pokiaľ ide o západné, západné e, pobrežie Európskej únie na základe E, bezprecedentných búrok a záplav, ktoré dopadli na milióny ľudských životov. Mali sme k tomu mať aktuálnu rozpravu, aby sme s ľuďmi e, na mnohých pobrežiach ukázali solidaritu. Prečo sa to odročilo práve keď e, e, nič sa ne, neudialo napríklad dnes medzi pol 11. a 11. Mohlo to byť e, E, presunuté tam. Bude to teda presunuté na budúcu e, plenárku. Chceme vyjadriť solidaritu týmto ľuďom. Chceme urobiť kroky, aby sme im pomohli. E, hovorím i za španielských kolegov. Aj tu, pán Kelly, ide o rozhodnutie konferencie predsedov, ktoré sa prijalo. Skupiny si neželali dnes dať na program tento bod, ale kedykoľvek sa tento bod môže dostať na, bod program, na program. Príslušný výbor sa tým má zaoberať a bude potom možnosť dať to na program budúceho plenárneho zasadnutia. Pán Golniš, ešte okamžik, pán Golniš. Ešte okamžik. Ešte, pán Svoboda, ste chceli pohovoriť k tomu prvému bodu, bodu pána Kellyho? E, chcel som pánu Kellymu povedať, že je tu už žiadosť, aby to bolo na budúcom zasadnutí na programe, pretože i v ďalších regiónoch, v Rakúsku, v Taliansku, na základe veľk, e, veľkých záplav a veľkého sneženia sú e, škody a je tu teda žiadosť, aby po budúcom zasadnutí parlamentu sa o tomto hovorilo. Verím, že vaša frakcia bude za Ďakujem. Pán Golniš, nech sa páči. Vážený pán predseda, stručne naozaj je šťastné, že ste uznali chybu, ktorá sa stala v prípade pána Šimanského, ale chcem povedať, že to, čo sa očakáva od istých poslancov a alebo členov tohto parlamentu to nie sú ospravedlenenia. Pán e, Šimanský povedal, že ako spravodajca navrhoval hlasovať proti, e, čo je dosť vzácne a čo by malo určite zásadný vplyv na výsledok hlasovania, takže by sa dalo legitimne očakávať, e, že sa toto hlasovanie bude považovať za chybné podľa rokovacieho poriadku správodajca má mať právo sa vyjadriť a preto si myslím, že to hlasovanie by sa malo zopakovať. Ďakujem. Ja, Golniš. Logič. Pán Golniš, logické je to, že túto otázku sme veľmi intenzívne preverovali, či je v súlade s rokovacím poriadkom.